týmu diplomatov e, na celom svete, predovšetkým tu v Bruseli. A to je už aj z mojej strany všetko. Ďakujem pekne, pán Diaz de Mera. Končím rozpravu. Ďakujem pekne a hlasovanie o tejto správe sa uskutoční zajtra. Next item is

sa zaoberá otázkami, ktoré sa týkajú námornej organizácie, týkajú sa dovozov banánov z Latinskej Ameriky. Toto sú, takto sú definované určité okrajové oblasti, môže to byť napríklad, sú to určité dohody, ktoré sa môžu týkať napríklad aj niektorých oblastí Európskej únie. Dôležité je, aby sa uplatňovali ale jednotné fitosanitárne a hygienické e, podmienky, ako sa uplatňujú tu na našom vnútornom trhu, lebo tu ide predsa o spravodlivosť. Samozrejme je dôležité, aby sa e, myslelo aj na kompenzácie v prípade, že by došlo k nejakým škodám. Preto je dôležité jasne povedať, že jednoducho je nutné hľadať e, určité riešenia, a samozrejme vieme, že čo sa týka banánov a polnospodárstva, je to určitá oblasť, kde sa generujú pracovné miesta a musíme na toto myslieť. Ďakujem pekne. A teraz pani Blinkevičiute. Pirmininkė. Európa sparčiai daugėja vyresnio amžiaus žmonių, kurių... Ďakujem pekne. Európe e, je vysoký počet ľudí, ktorý jediným príjmom je starobný dôchodok. Tento počet vlastne rastie. Ľudia platili celý život dane, vychovali deti a preto očakávajú, že samozrejme dôchodok strávia dôstojným spôsobom. Žiaľ, nie všetky to, tieto očakávania sa podarilo naplniť. Toto sa jasne ukázalo v čase hospodárskej krízy, ako sa kríza zhoršovala, e, dôchodky sa e, nezvyšovali, boli tu ďalšie problémy, nezamestnanosť, ochrana úspor a tak ďalej. A potom v niektorých štátoch, ako napríklad v Litve, sa ešte situácia zhoršila tým, že sa v Lotisku samozrejme napríklad vykonalo šetrenie a tak sa aj znížili dôchodky. Potom sú tu ďalšie opatrenia, ako napríklad zvyšovanie dôchodkového veku. Ja si myslím, že toto nie je dobré riešenie. Malo by sa skôr snažiť e, zamestnávať starších ľudí. Jednoducho mnohí ľudia pred dôchodkom veku sú veľmi zložité situácii a sú, jednoducho sú obeťou chudoby. Musíme myslieť pre všetkým na ženy, ktoré situácia je ešte horšia, počas života zarábajú menej na krátený úvezok a samozrejme potom majú aj nižšie e, dôchodky. Preto by som chcela apelovať na komisiu a radu, aby hľadali určité riešenia, ako zabezpečiť dôstojný život ľudí v dôchodku. Ďakujem pekne a teraz pani Úsmenová. Ďakujem pekne. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, dnes, 10. novembra, máme vlastne, slavíme dve výročia. Je tu o pád Berlínskeho múru a potom je tu vlastne o pád e, komunistického režimu v Bulharsku. Tento istý dátum je aj dňom slobody prejavu v Bulharsku. Myslím si, je to dobrá príležitosť o tejto téme hovoriť. Dôležité je si pripomenúť totalitárne režimy a dôležité je myslieť aj na terorizmus, ktorý sa e, zvyšuje. Dôležité je mať mechanizmy na boj proti terorizmu, proti terorizmu bez toho, aby sa ohrozovali ľudské práva, okliešťovala sloboda Ehm, médií. Liberáli na to hovorí, že takáto možnosť je a samozrejme iba vtedy, ak budeme spolupracovať na všetkých úrovniach, vytvoríme siete. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz pán Romeva i Rueda. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som hovoriť o zložitej situácii, ktorá sa udiala v západnej Sahare. Zrušil sa tam jeden e, tábor, kde došlo k mnohým zreniam, mnohým umrtiam. Toto je skutočne hrozná situácia. 500 ľudí je nezvestných. A čo vlastne robia, čo robí EÚ? Európa hovorí, upokojte sa, situácia je zložitá, nechceme do toho zasahovať. My sme predovšetkým chceli hájiť európske záujmy v tejto časti svetu. Pani Ashton alebo ďalší. Toto sú výzvy, ktoré sú veľmi jasné a musíme na to reagovať podľa mňa musíme tiež vyslať jasný signál. Musíme toto odmietnúť, odsúdiť a musíme požadovať, aby Maroko prevzalo zodpovednosť. Ak sa toto neudeje, tak vlastne to, čo robíme doteraz, bude iba Mali by sme napríklad e, zrušiť e, dohody o vzájomnom obchode. Jednoducho musíme brať e, ľudské práva vážne. A teraz pán Migalsky. bardzo, przewodniczący. Cieszę się, pani komisarz jest tu. Ďakujem pekne za slovo. Som skutočne veľmi rád, že komisárka je, pani komisárka je stále s nami, pretože tu ide skutočne o záležitosť, ktorá ju bude zaujímať. Už ste to počuli aj predtým, ale nežardujem. Od, 15, od 5. do 6. novembra ruský eh, novinár Oleg Kašen bol zbytý pred domom v Moskve. Iste ste o tom počuli, pani komisárka a má zlomenú nohu, má zlomené prsty, kto sa dostal do nemocnice. To nie je prvý útok takéhoto druhu, ktorý sa udial východne od, teda na východnej hranici. A podľa polských expertov na, v Rusko e, za posledných 10 rokov 300 e, novinárov zomrelo na území Ruskej federácie. To je skutočne znepokojujúce, pretože pokiaľ ide o slobodu prejavu, a občianske slobody sú veľmi dôležité pre nás v Európskej únie, čiže by som povedala, že keď hovoríte s našimi ruskými priateľmi, tak prosím vás, pod, povedzte im, že takéto veci sa nesmú diať, pretože to je proti nášmu dialogu, ktorý s nimi chceme. A teraz pán Ferreira, nech sa páči. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel eh, ani uh, povedať niečo k si- ťažkej situácii v západnej Sahare. Boli tu, sú tu tábory, ktoré boli um, sú tu tábory a ľudia tu protestujú proti situácii, ktoré musia žiť, sú tu represie. A nie je tu žiadne referendum k vlastnej eh, identite prvé jednotky sa snažili o zrušenie týchto táborov, veľa ľudí zomrelo, veľa ľudí zmizlo a bohužiaľ je tu skutočne veľa mŕtvych ľudí. Takýto postupy ozbrojených zložiek v tomto štáte ukazujú, aké, aká ťažká je táto situácia. Nedostali sa tam dokonca ani novinári. E, jeden e, e, poslanec nášho parlamentu sa tam nedostal, nedostali sa tam ani mimovládne organizácie. Všetci mlčia. A, čiže musíme skutočne niečo povedať. Nemôžeme sa tváriť, že nič sa nedie. To by bola hamba. Pretože ak budeme mlčať, tak to bude jednoducho, ako keby sme boli komplicmi. Musíme niečo proti tomu urobiť. Pán Borgesio, nech sa páči. Pán predseda, ja som chcel predsedovi Európskemu parlamentu povedať na rozsudok z pred pár dní, pretože táto otázka sa treka, týka takisto aj kompetencií pani komisárky. Ide tu skutočne veľmi vážny e, rozsudok, pretože e, platnosť takejto smernice Európskej únie sa relativizuje. Táto smernica je veľmi dôležitá, pretože všetkým pokiaľ ide terorizmus, podľa môjho názoru sa nedá zdieľať alebo podporiť, sa nedá podporiť a akceptovať, aby ochrana občanov bola zhoršená. Jednoducho nie je možné, aby teroristické organizácie boli uznávané ako organizácie, ktorým dáme azyl takýto rozsudok e, Európskeho súdu. Dávame viacerým turistom mno, možnosť dostať také práva, ktoré si nezaslúžia. Mali sme veľa ľudí, ktorí utrpeli útokmi terorizmu a preto <coughs> žiadam zmenu tejto smernice, tak aby sme nemali nejaké možnosti zneužívania e, interpretačného potenciálu e, našho jasného stanoviska voči terorizmu. Pani Sinclair, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Minulý týždeň v Štrasburgu sme hovorili o navýšení rozpočtu. To sa týkalo 200 miliónov, pokiaľ ide o e, zábavu. E, napríklad šampanské v našom parlamente. E, kolegovia, naši voliči, e, naši voliči v Anglicku sa stiažujú, že jednoducho nemajú dostatočné finančné prostriedky z rozpočtu vzdelania, tam sa robia veľké škrty. Úsporné opatrenia v Anglicku sú veľmi prísne, strojnásobili sa poplatky za štúdium a tie škrty sa týkajú viacerých oblastí. A to, čo si musíme uvedomiť, je to, že ak budeme postupovať takto, tak bude najviac trpeť mladá generácia. Chcel by som varovať, chcela by som varovať ľudí e, a našich kolegov, že by sme nemali takto e, postupovať a nemali by sme dávať toľké peniaze na e, také veci ako šampanské v našom parlamente, ale napriek tomu dobrú chuť. Pani Basesku, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. 8. Ehm, novembra sme mali v Bukurešti eh, summit. Ehm, bolo tu 14 delegácií, ktoré sa na tom zúčastnili, bola tam aj Republika Moldavsko, tak to vlastne dostala príležitosť približiť sa Európskej únii ešte viac. Tento summit sa konal v správnej chvíli, pretože do konca roka musia byť uzatvorené e, konštitučné dokumenty, ktoré majú byť odsúhlasené pre rok 2011 Veľkým krokom bol záväzok Európskej únie, eh, ktorý, za ktorý sa zasadil pán predseda Barozo, ktorá sa týka konkrétneho pládu eh, podpory, finančnej podpory 95 miliónmi eh, eur. Dodatočné finančné prostriedky sa dajú využiť ešte aj z Európskej investičnej banky. Je skutočne pozitívne, že teraz máme európsku stratégiu a odkedy túto stratégiu máme, tak Rumunsko takúto stratégiu takisto podporovalo, pretože socioekonomický e, e rozvoj regiónov v Rumunsku e, môže z toho len profitovať. Teraz pani Muniz Maria. Ďakujem, pán predsedajúci. V mene španielských socialistov by som chcela vyjadriť, že máme veľké obavy kvôli násiliu v Maroku a v západ, oblasti západnej Sáry. Ľudské práva tu musia byť e, rešpektované. Je nám ľúto umrtí na oboch stranách. Situácia je zlá a dúfame, že tu bude vyšetrovanie zo strany Maroka a žiadame vyššiu transparentnosť. Strategický význam Maroka si vyžaduje, e, aby Európska únia sa pridala k medzinárodným uh, úsiliu. Eh, odhliadnúc eh, od ťažkých a zložitých udalostí, žiadame ďalší dialog a ďalšie kolá rokovaní. Tento konflikt, dámy a páni, trvá už vyše 30 rokov a čím skôr ho musíme k spokojnosti oboch straní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 E, často bojuje za ľudské práva aj za e, slobody. A preto ma veľmi šokuje, že pri poslednom zasadnutí v Štrasburgu Európsky parlament nezaujal stanovisko e, k budúcim voľbám na Ukrajine. Máme však množstvo informácií o tom, že opozícia je prenasledovaná, že novinári nemôžu slobodne komunikovať so spoločnosťou. O to viac ma prekvapuje, že zodpovedajúce e, rozhodnutie bolo odročené a dnes sa nedeje žiadne hlasovanie. Treba predsa vyjasniť, či je pravdou, že niektorí predstavitelia Európskeho parlamentu E, sa vyjadrujú pozitívne k voľbám e, na Ukrajine v situácii, keď zastupcovia USA i pani Ashton celkom jasne hovoria, že e, je pri týchto voľbách veľa problémov. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má pán Kukan.

Ďakujeme. A teraz pán Milano, nech sa páči. Ďakujeme. už 30 rokov Maroko popiera, že existuje vojna v danej oblasti. Sú tu neprimerané reakcie v západnej Sahare je tu množstvo zranení a umrtí. E, e, títo ľudia pritom chcú len žiť slobodne na svojom území. Za e, hranice Maroka sú uzavreté, nie sú tu informácie, žiadni poslanci. Francúzskému poslancovi bola, bola neumožnený, bol neumožnený vstup. Európa sa len prizera a Európska komisia, ktorá sa podvoluje OSN a zlyháva. E, takisto pani Ashton nič nerobí, treba však reagovať. Dôležité je stanovisko Európskeho parlamentu vo vzťahu k Maroku. Všetky iniciatívy e, treba zmraziť a to sa týka aj do, dohody o rybolove. Ďalším rečníkom je pán Luhan. Nech sa páči zilele acestea au fost aduse în prim plan. Ďakujem pekne, pán predseda. Na programe máme samozrejme dôležité témy. Napríklad sa tu aj dnes spomínala Únia inovácií. Všetci podporujeme opatrenia, ktoré vyplývajú z iniciatívy komisie. Inovácie sú veľmi dôležité. Musíme si uvedomiť, že v najbližšom programovacom období na regionálnej úrovni, je skutočne dôležité, aby sa začalo diskutovať. Dôležité je vytvárať partnerstva na regionálnej, národnej a transnacionálnej úrovni. Mohli by sme zároveň povedať, že je dôležité viesť diskusiu o rozvojovom modele každého regiónu. Veľmi dôležitý je dialog medzi všetkými aktérmi, aby sa identifikovala pridaná hodnota na úrovni regiónov. Samozrejme, dôležité je prísť inovatívnymi projektami, ktoré ešte zlepšia fungovanie regiónu. Apelujem na regionálne a lokálne orgány, aby budovali takéto partnerstvá, ktoré budú naplnené realistického programu. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pani Küstinger. Ďakujem pekne, pán predseda. Summit G20 sa blíži a e, pozrime si, ak, ako, aká situácia Ázii. Čína produkuje obrovské exporty a kontroluje napríklad prístup k niektorým surovinám. A tak povedať má aj kontrolu nad určitými oblastiami a takýmto spôsobom môže ohrozovať aj európske malé a stredné podniky. Európsky hospodársky priestor je známy tým, že má obrovský know-how. To znamená, že tu nejako ustúpi a to zhorší, to by malo hrozné vplyvy. Ja by som chcel apelovať na všetkých aktérov EÚ, aby rokovali s aktérmi ako napríklad Japonskom a USA, aby na samite G20 sa proti tomuto ohradili. Dôležité nájsť čo najrychlejšie riešenie. Mm. Ďakujem pekne. A teraz pani Tikau. Populácia Unióni... Ďakujem. Obyvateľstvo EÚ stárne. Počet aktív, ľudí v aktívnom veku klesá. Hospodárska kríza viedla k tomu, že v priemere stúpla nezamestnanosť na 10 Členské štáty musia prísť opatreniami a musia garantovať udržateľnosť dôchodkových systémov. Dôležité je vykonať dôchodkové reformy, aby dôchodky znamenali určitý minimálny príjem, ktorý garantuje určitú úroveň. E, priemerná dĺžka života sa predlžila a zvýšiť iba dôchodkové vek nie je jediné riešenie. Tí ľudia, ktorí chcú pôsobiť na trhu práce, samozrejme môžu ďalej prispievať k rozvoju spoločnosti, bez toho, aby išli do dôchodku. Hospodárska kríza a presun pracovných miest mimo EÚ klesol počet pracovných miest kvalifikovaní občania častokrát nemajú možnosť prispievať do dôchodkových systémov. Ak sa zvýši dôchodkový vek, bude to viesť tomu, že nezamestnanosť mladých ľudí bude stúpať a preto chceme brániť. brániť. A teraz má slovo pán Mikolášik

diskusie e, čo e, bolo e, by som povedal ešte vylepšené aj účasťou samotnej nemeckej kolegyne spravodajkyne renate sommer a traja slovenskí europoslanci sa tiež um, aktívne toho zúčastňujú. chcem len tým ukázať že aj európsky parlament a zastupitelia v priamej demokracii môžu robiť zaujímavé témy a že nie vždy e, môžeme kritizovať to o čom tu hovoríme a že neriešime odťažité problémy od života. chcem v tejto súvislosti pochváliť aj činnosť kancelárie európskeho parlamentu na slovensku ktorá celú akciu ju veľmi šikovne kaučovala. ďakujem. Ja tež Ďakujem a ja. A teraz pán Kelly. Chcel by som upriamiť pozornosť na prípad Aštianyho. Ištiany, pani Aštiany, ako viete, mala byť ukameňovaná už v júli za cudzoložstvo. Mali sme tu uznesenie parlamentu, mnohí ľudia reagovali, medzinárodné spoločenstvo tiež. Tento rozsudok sa ste nevykonal, iba sa presunul a zmenil sa e, na popravu obesením. Boli tu medzinárodné petície, podpísalo aj 270 tisíc ľudí v online priestore, boli tu reakcie mnohých orgánov na svete, bola tu aktivita francúzského prezidenta Sarkozyho, a tá poprava sa neuskutočnila 3. novembra, sa opäť presunula a pravdepodobne sa v dohľadnej dobe vykoná. Ja by som opätovne chcel apelovať na európske orgány, vykonali všetko na to, aby sa táto osoba ehm, prepustila, aby sa udelil azyl v nejakom našom členskom štáte, aby sme takto, takýmto spôsobom zdôraznili, že e, nemôžeme akceptovať porušenie ľudských práv. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kelly. Pán Kelly bol našim posledným rečníkom v rámci jednomitej vystúpení a teraz pokračujeme rýchlo v našom programe a dostávame sa k ďalšiemu bodu a to je správa pána Tomasa Mana, demografické výzvy a solidarita medzi generáciami.